Ukrajinskej vesmírnej agentúry. A teraz začíname hlasovať. Ale ešte predtým, pretože pani Elisa Ferreira sa vzdala svojho mandátu, upovedomujeme vás, že vzniklo prázdne miesto od 25. júna v poslaneckých hlaviciach a národné príslušné úrady budeme o tom informovať. Nedostali sme žiadne pozmeňujúce návrhy z konferencie predsedov, čo sa týka vymenovania do vyšetrovacieho výboru na preskúmanie prípadov porušenia práv